Eh, good afternoon. Um... Príjemné popoludne všetkým. Dúfam, že ste mali príjemný obed. Môžeme pokračovať v našej schôzi. Máme tu čest otvoriť túto poobednejšiu časť schôdze eh, výmenou informácií s komisárom Moskovičím. Troška to trvalo, ale nakoniec sme radi, že ste tu. Rada by som pripomenula, že účelom nášho poobednejšieho stretnutia je diskutovať o pokroku práci komisie, alebo respektíve programu práce komisie a plánu riadenia na rok 2017, pokiaľ ide o oblasť colnej únie a nadchádzajúcich iniciatív. Po druhé, možno aj výmena o pokroku dosiahnutom, pokiaľ ide o legislatívne spisy to už komisia predložila, však ešte to nebolo schválené. A potom možno by sme mohli mať aj výmenu ohľadom priorít na obdobie 2017-2018. Týmto krátkým úvodom by som rada odovzdala slovo pánovi komisárovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Pani predsedníčka, blahoželám k vášmu zvoleniu do tejto funkcie. Ďakujem, že ste ma pozvali. Viem, že je to už dlho, čo som tu naposledy pred vami bol. Teraz je to téma colnej únie. Viete, ako technické sú tieto pravidlá? Samozrejme, to je zásadná vec v únii. Poprvé, často sa o tom veľa nehovorí, ale ja to chcem zdôrazniť. Je to zásadný nástroj pre našu bezpečnosť boji proti terorizmu, financovania, ochrany životného prostredia. Je to dôležité aj pre kontrolu potravinových a sanitárnych výrobkov. A to všetko prebieha práve cez colnú úniu a to teraz zohráva významnú úlohu, ako vidíte. A potom je to prehlbenie nášho medzinárodného obchodu. Ide teda obchodné toky. A tu ide o to konkrétne, aby sme sa harmonicky zapájali do svetového reťazca a čo najviac z toho ekonomicky profitovali. To znamená, že musíme mať efektívny celný systém. Nedávno sme to ukázali, keď sme prijali nový strategický rámec s Čínou, podľa ktorého sa stanoví celná spolupráca v oblasti obchodu. A to si určite pripomenieme aj na, počas samitu s Čínou. To isté platí aj pre obchod. Tu je nevyhnutné, aby sme presadzovali naše hodnoty. Niektorí za Atlantikom sa teraz chystajú tie bariéry zvyšovať, a to aj cestou hospodárskeho protekcionizmu. Zatiaľ, čo naše aktivity na policolnej únie jasne preferujú inú cestu, a tou je cesta voľného obchodu. Samozrejme, riadeného, tretia úroveň, clo, Zároveň je to aj nástroj pre konkurencieschopnosť pre naše podniky. Samozrejme, často sa hovorí, že je to naozaj zlý sen alebo nočná mora pre malé a stredné podniky, ale tie podniky, ktoré dobre zvládajú colné postupy, tak z toho dokážu len ťažiť. To je takisto dôležitý katalizátor modernizácie verejnej správy, zjednodušovania dematerializácia postupov, procedúr, automatická výmena informácií medzi úradmi, automatizácia a tak ďalej. Predstavuje to teda takú tichú revolúciu v našich colných úradoch, ktorá prebieha už niekoľko rokov a ja som to videl na vlastné oči. Odkedy som tu, e, som to videl, videl som to aj vo Francúzsku. Často to nie je možno až tak viditeľné, ale colnica je takým laboratóriom modernizácie štátnej správy pre európske inštitúcie, parlament, komisiu, e, vieme, že je to dôležité takisto aj z pohľadu rozpočtu, teda nielen inštitúcií, pretože pokiaľ colníci nefungujú takým spôsobom, ako majú, tak potom klesajú príjmy do rozpočtu. Je to preto dôležité. A posledná vec, colnice, podstate predstavujú náš interfejs alebo takú styčnú plochu s eh, tým vonkajším svetom. Napríklad aj s Tureckom, eh, ktoré je teraz veľmi sledované a hovoril som eh, s ministrom Turecka nedávno. Teraz nás čaká nastolenie spolupráce v tejto oblasti so Spojeným kráľovstvom a colné aspekty budú v rámci tejto spolupráce zásadné. Takže naše iniciatívy naše iniciatívy sa odohrávajú v širšom kontexte, v kontexte širších politík a vidíte, že colná správa nie je e, výsostne technická téma, ale je to aj politická záležitosť, politické riadenie, pokiaľ ide o správu cieľ. Máme teda dve uznesenia, ktoré boli prijaté parlamentom na túto tému a my vždy vychádzame z tohoto konštatovania. Je nevyhnutné rokovať partnerstve, tak aby to bolo efektívnejšie. Musíme zabezpečiť, že budeme mať partnerské vzťahy medzi členskými štátmi a komisiou. Musíme mať spoločnú stratégiu, ako efektívne uplatňovať spoločnú celnú legislatívu a potom aj partnerstvo medzi členskými štátmi, aby sme im dokázali efektívne pomáhať. A potom je to aj spolupráca medzi jednotlivými colnými správami a medzi colnými správami a inými orgánmi úradmi. A takisto spolupráca medzi celnými správami a hospodárskymi subjektami. Pretože často to možno tak verejnosť vidí, ale celná správa nie je prekážkou. Je to niečo, čo dáva impuls pre ekonomickú hospodárskú činnosť. Komisia sa zaviezuje, že predloží dvojročnú správu Radia parlamentu na základe pravidelných kontaktov, že bude reagovať na dva ciele. Poprvé, doplní všetko, čo sa týka aplikácie celného kódexu. A predovšetkým budeš sledovať aj strategický cieľ, o ktorom budeme spoločne hovoriť, a to sú tie dlhodobé priority. Druhá oblasť, to samozrejme sú taký, je to taký indikátor opatrení na poli výkonnosti. Členské štáty a komisia spolupracujú na otázke výkonnosti celnej správy. Je tam celá séria ukazovateľov výkonnosti a vďaka týmto ukazovateľom potom budeme mať možnosť vytvárať Európsky akčný plán a stratégiu riadenia rizík. Tu už som eh, napríklad spomenul otázku efektivity verejnej správy a po tretie ide o to zabezpečiť jednotný výklad eh, právnych colných noriem vo všetkých členských štátoch. E, vy ste zdôraznili z dôvodu heterogénnej aplikácie colných kódexov, hovorili ste o tej heterogénnej aplikácii, niektoré člené štát, členské štáty neakceptujú tie pravidlá, to je neakceptovateľné z pohľadu našej únie, kedy naša sila spočíva v jednotnom postupe. A preto komisia vypracuje jednotné postupy, ako uplatňovať takúto celú legislatívu po konzultácii s členskými štátmi a hospodárskymi subjektami. Hospodárske subjekty, a to by som rád zvoraznil, tak ako som už hovoril často, z tohto miesta budú plne e, zapojené do tohto procesu. My sa zavezujeme, že na základe existujúcich mechanizmov budeme konzultovať všetkých aktérov. Vytvárame kontaktné skupiny, a takisto na základe spoločných schôdzí, ktoré nakoniec spoja, zhromaždia eh, hospodárske subjekty, komisiu a národné orgány. A po štvrté, ide o počítačové informačné systémy. Aj to je veľmi citlivá téma u vás na výbore. Je to teda otázka, ako eh, vyriešiť riadenie rizik. Tu ide o našu bezpečnosť. Diskusia to musí byť fundovaná, odborná a až potom e, môžeme rozhodnúť o budúcom finančnom rámci. Krátkodobé to znamená, že nie všetky členské štáty majú nevyhnutne rovnakú koncepciu ohľadom spoločného využívania informačných systémov a dlhodobo to znamená, že musíme mať spoločnú víziu o službách VÚ e a o prepojení národných systémov. Komisia dnes pracuje dvoma smermi. Pracujeme na dlhodobom pláne pre riadenie počítačových infraštruktúr vyhodnocujeme pridanú hodnotu v tých prípadoch, kde je možné vytvoriť novú štruktúru a potom sa zameriavame aj na synergiu medzi existujúcimi agentúrami, ktoré spravujú naše informačné systémy. A posledná vec, e, snažíme sa posilniť synergie aj s ďalšími národnými a európskymi štátnymi úradmi, ako je napríklad boj proti kriminalite, terorizmu. To znamená, spolupracujeme s úradmi, ktoré dohľadajú na hranice, stráže hranice, ako je to je napríklad hraničná a pobrežná stráž. Takisto spolupracujeme s finančnými úradmi pri výbere daní, výber DPH, nepriamých spotrebných daní na dovoze. Pretože samozrejme DPH to je základ vlastných zdrojov Európskej únie. O tom budeme diskutovať aj v kontexte celého toho rámca. A pani predsednička, dámy a páni, bol by som rád, keby sa nám podarilo pokračovať v našej spolupráci počas nového predsedníctva, pretože pre mňa aj pre vás Colná únia a jej riadenie je podstatné a zásadné z pohľadu Európskej únie. Tu ale musíme vystupovať ako partnery a ten tlak, ktorý v dobrom slova zmysle vyvíja parlament, je veľmi užitočný, pretože tlačí a nutí členské štáty, niekedy aj na komisiu, a niekedy je potrebné takéto malé poštuchnutie, ktoré dokážete dať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Eh, je to pomerne komplikované s jazykmi, pani predsednička prešla do angličtiny. Najskôr by som chcela odovzdať slovo koordinátorom za jednotlivé skupiny, aby oni mohli položiť otázku pánovi komisárovi. Andreas, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Sme radi, že ste si dnes spravili čas a že ste prišli na výbor. Viete veľmi dobré, že tie body, ktoré sme vzniesli na plene, e, ktoré mali podporu viacerých kolegov, tak to sú veci, ktoré nás pomerne znervozňujú a sme kriticky naladení, pretože máme pocit, že Európsky celný, e, celný kódex sa nebude uplatňovať tak, ako by sme si boli priali. A z tohto dôvodu, lebo vy ste sa dotkli čiastočne už týchto otázok, ja by som ich rád troška prehlbil, Prvá vec sa týka toho, že v kontexte musíme zopakovať e, znova, že začíname proces, teda ten proces e, legislatívnych úprav v oblasti cla sme začali v roku 2005, dávno predtým, čo ste sa ujali tohto portfólia, ale v roku 2011 v rámci prvého prístupu k tej revízii sme to nedorobili dobre a teraz sa snažíme v rámci druhého pokusu to napraviť, malo by to fungovať. Ale ako ste povedali, v rámci tých digitálnych systémov, ktoré by mali byť e, zriadené na úrovni členských štátov, sme stále na bode nula, tak povediac, a nie je toho veľa, čo by členské štáty doteraz urobili. Keď sa pozriete na tie účinky, je evidentné, že 7 z 28 členských štátov má takmer 100% príjmov z colných, z e, colného systému, ale pritom každý členský štát si chce vytvárať vlastný režim. To sa mi nezdá byť príliš efektívne alebo pravdepodobné, že tam bude nejaký úspech. Preto čo môžeme, sa pýtam, čo môžeme spraviť nad rámec tých finančných zdrojov, sme sa ubezpečili, že implementácie, implementácia toho nového colného kódexu a infraštruktúry colnej nebude ďalej zdržiavaná, čo môžeme spraviť na to, aby sme e, donútili niektoré ďalšie členské štáty, možno aj formou podpory e, finančnej zo strany európskych prostriedkov, aby e, sa pridali a čo môžeme aj z pohľadu právneho spraviť na úrovni členských štátov, aby sme tie existujúce problémy e, prekonali. Vy viete, že v rámci výboru vieme ísť e, tým rýchlym postupom, ale v prípade, že je tam len jeden členský štát, ktorý namieta, tak potom e, musíme ísť normálnym postupom. A to sú tie moje dve otázky a naozaj mám obavu, že ten solný kódex nevstúpi do platnosti tak, ako sme ho zamýšľali a to by bol veľký problém, pretože to je už druhý pokus. Ďakujem pekne, ďakujem. Nikola, máš nejaké otázky? Ďakujem pekne, pán predsednička, ďakujem pánu komisárovi, že je tu prítomný v tejto dôležitej téme. Ako zvyčajne sa to môže javiť ako menej dôležité, ako debata, ktorá je menej e, zdrušujúca, pokiaľ ide o clá, ale podľa mňa je to jeden z strategických bodov, pokiaľ ide o ochranu vnútorného trhu, pokiaľ ide o dobrú spoluprácu v rámci medzinárodného obchodu je to strategický bod, tak ako ste aj vy dobre poukázali, pán komisár, v rámci vášho vystúpenia. Chcel by som dve také hodnotenia si dovoliť. Prvé je, máme tú smernicu, ktoré, ktorá hovorí o sankcii a ktorá uviazla na úrovni rady o sankciách v oblasti colných postupov. Musíme odstrániť takúto prekážku Olaf, podľa toho, čo viem e, z medzinárodnej tlače, pred niekoľkými mesiacmi poukázal na úniky z celných príjmov na úrovni niekoľkých miliónov eur v Európe v niektorých strategických odvetviach, ktoré sa týkajú predovšetkým európskeho výrobného sektora, manufaktúrneho. E, mám na mysli hlavne odevný priemysel a tak ďalej. Myslím si, že v týchto témach, e, tieto témy sú mimoriadne citlivé a my musíme sa pokúsiť o nejakú interpretáciu my sa snažíme e, nejakým spôsobom odhaliť, alebo teda pomenovať tú naliehavosť takýchto problémov. E, my ideme tou cestou, že nerobíme múry, tak ako sa domnievajú o niektorých iných, napríklad ako je to na druhej strane Atlantiku, kde stavajú múry obchodu. My to nerobíme, my sme za obchod, ale ten musí mať jasné pravidla. Ja si myslím, pán komisár, že je nevyhnutné e, reagovať veľmi naliehavo urgentne v tejto téme ohľadom toho, ako by sme mohli aj pomerne rýchle prehodnotiť ten colný kódex, či je nevyhnutné prijímať e, veľmi prísne politiky na to, aby sme ochránili tento spoločný trh e, pred falšovanými tovarmi a pred tým, čo sa pohybuje v rámci a cirkuluje po, našej, po našom hospodárstve a čo všetko ohrozuje nakoniec ten bežný chod a dobrý chod. Ďakujem. Nikola, and then for the... Ďakujem ti, Nikola, za EKR. Ďakujem. Vítam aj ja pána komisára. Chcel som sa zamerať na zo pár vecí. Poprvé, otázka e, zásielok nízkej hodnoty. Ja viem, že tu máme delegovaný akt A UCC a viem, že tieto už nepodliehajú zjednodušeným postupom, najmä v závere prechodného obdobia. A ja som vám to už ale predtým hovoril, hovoril som o tejto asymetrii a ja viem, že ste zriadili novú pracovnú skupinu, ktorá riešila tento typ zásilok, ale ja sa pýtam, ako to celé prebieha. Z pohľadu spotrebiteľa, spotrebitelia e, často nevedia o, roz, o rôzniacich sa nákladoch a že zaujímavá, ako to vyzerá v súčasnosti. Po druhé, opätovne tento typ zásilok, ale z pohľadu elektronického obchodu. Ja, k, moji Mm, Dostávam veľa otázok e, na túto tému. Veľa spotrebiteľov nakupuje napríklad aj zo Spojených štátov a podobne, čiže ak je to nad 135 libier, um, tak e, sa zásielka vlastne stopne na e, colnici, dostanú pokutu, dostanú list od daňových orgánov a mm, teda ak ste spotrebiteľom, tak toto je váš prvý kontakt s solným orgánom a e, často musíte zaplatiť nejakú pokutu, dovozné clo a tak ďalej. Na veľmi e, malé zásilky, na zásilky nízkej hodnoty. A ja to vnímam aj v potenciálnom kontexte Brexitu. Ja dúfam, že Spojené kráľovstvo bude môcť pokračovať nejakým spôsobom v nejakej forme v rámci celnej únie, ale ak nie, tak um, tých zásielok prúdi veľa obomi smermi, takže ja som rozmýšľal, či všeobecne komisia na to pomýšľala. Um, nielen v spojitosti s Spojeným kráľovstvom, ale v spojitosti s pravidlami de minimis, z medzinárodného kontextu. Um, pretože takéto pravidlá vlastne blokujú uh, tieto postupy. Ďakujem veľmi pekne. Kaja za Alde. Ďakujem. Myslím si, že sa veľa diskustuje už o colnej únii a aby colná únia fungovala, na to treba aj e, istý e, spoločný systém, elektronický systém, ale ja viem, že neveľmi pokročil vývoj takéhoto systému a kto potom môže odložiť implementáciu colného kódexu únie. Pýtam sa preto, aké sú tie konkrétne kroky, e, čo komisia robí na to, aby sme mali unifikovaný IT systém pre clá, no, pre colné otázky. No a čo komisia urobí na to, aby sa ubezpečila, že dôjde k implementácii kódexu v zmysle, napl- v zmysle naplánovaného kalendára? Ďalej sankcie a porušenia v rámci colnej legislatívy. E, kolega Dante o tom už hovoril. E, my sme pripravili správu a dali sme dohromady našu pozíciu, pozíciu parlamentu a vieme, že, eh, rada, že návrh je niekde na rade. Um, rozumiem aj tomu, že komisia nestiahne návrh, ale čo ďalej? Ako to posunieme dopredu? Ako sa dopracujeme k unifikovanému systému v Európe? Ďakujem za GUE, nech sa páči. E, ďakujem ti veľmi pekne. V prvom rade, nebol som tu ráno, takže gratulujeme k, svojej, k zvoleniu za predsedničku výboru. Tri body. Poprvé, už to uvedol kolega za ALDE, celá modernizácia UCC e, sa robila na to, aby sme mali centralizovaný IT systém, ktorý by fungoval a ja mám podobné informácie ako ALDE, že sa to celé zdržiava, respektíve, že došlo k omeškaniu, bude to trvať dlho a celé to môže spadnúť, lebo nemáme na to pripravenú technológiu. Takže pán, pán komisár, prosím vás, urychlite to. Po druhé, autorizované hospodárske subjekty. Na jednej strane podnikateľská komunita správne hovorí, že máme veľa postupov, E, ktoré, ktorý musia subjekty prejsť na to, aby sa stali takýmito autorizovanými subjektmi, na to, aby dostali e, tovar do únie a zároveň e, to vnímajú tak, že keďže sa vychádza z určitých procesov, určitých transakcií, tak tá pridaná hodnota nie je pre podnikateľskú komunitu až taká veľká. Ja viem, že mm, pobeží pilotný projekt, ktorý by mal trošku tú situáciu e, e, posilniť, že by sa mali postupy zlepšiť a zároveň vidím, že v mojej krajine je veľa tých korupčných prípadov v spojitosti s colnými otázkami, čiže naozaj si musíme overiť, že e, to bude fungovať na národnej úrovni a pýtam sa, či je to teda správny postup, či teda je to či sa pilot udeje, či je to ten správny spôsob, ako to naštartovať a či, či tie spoločnosti, ktoré investujú do pilotu, či budú môcť na tom základe postupať, alebo či to bude vo finále len projekt. A ešte na záver, Eh, od podnikateľ, podnikateľiami povedali, že usmernenia komisie boli v poriadku, čiže tie napomohli, lepšie než niekedy tu očakáme na výbore, ale um, prosili ma, či by sme mohli tieto usmernenia v záujme um, právnej istoty mohli byť um, záväzné aby sa jednoducho po celej únii uplatňovali rovnaké štandardy, rovnaké normy. Ďakujem, Denis, za ďalších. Aurelia? Ďakujem veľmi pekne. Áno, mne sa veľmi páčilo čo ste povedal o tichej revolúcii, colnej správy, e, to, čo ste hovorili o fungovaní vnútorného trhu, hovorili ste o strategickej dimenzii a toto musíme vnímať aj v kontexte Brexitu. No a aj v kontexte Turecka. Um, partnerstvo, e, potom pokiaľ ide o angažovanie sa voči podvodom, ale aj napríklad otázka falšovania potravín, to všetko sa týka našich občanov. Chcem sa pýtať, e, spýtať na to, čo sa udialo minulý týždeň na rade. Parlament odsúhlasil veľkou väčšinou 10 e, kolegov bolo proti, 8 sa zdržalo. My sme hovorili o štandardizácii DPH pre digitálne publikácie. Ako to je potom? Na rade sa to zablokovalo, znamená to, že máme minimálnu DPH 15% pre digitálne publikácie a 5% pre tlačené knihy. A to nie je dobré pre našu digitálnu revolúciu. Pýtam sa, ako plánujete pokračovať? Ďakujem. Ďakujem ti, Anna Maria. Maria Karpiny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. Neviem, či môžem vystupovať e, vo svojom materinskom jazyku. Áno, dobré. Prižoráte? It's translation. Áno, máme zabezpečený preklad. Prižoráte eh, pentru... Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o tie omeškania e, v fungovaní týchto systémov, v roku 2016, teda vtedy sme začali s novým colným kódexom, vedeli sme, že veľa štátov zaostáva, nie sú, nie vo všetkých štátoch boli rovnaké podmienky. Uh, ale všetci musíme e, fungovať, vo, vo všetkých členských štátoch by mal fungovať jednotný systém, aby, aby sa efektívne mohli postupovať informácie, aby sme to uľahčili potom aj podnikom. No a pýtam sa, Prekvapilo ma, že v poznámke z mája 2016 e, skupiny pre solnú koordináciu sa hovoril, že um, tie podmienky pre prechodné obdobie už neplatia. To znamená, že e, časová lehota rok 2020 už neplatí. Ako teda zaručíte, že e, ochrana ob- občanov, že opatrenia, mm, podnikateľské stimuly, ako, ako zaručíte, že budú v platnosti do roku 2020? vzhľadom na to, že sa to všetko omeškáva, že to je odložené o 3, 4, 5 rokov. Teda toto je moja otázka. A samozrejme položili mi ju aj hospodárske subjekty u nás doma. Ďakujem. Ďakujem. Pán Štefanín, nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Ďakujem pani predsednička, ďakujeme veľmi pekne aj za, vašu, eh, za vaše vystúpenie. Hovorili ste o potrebe vlastných zdrojov. Súhlasím s týmto prístupom a podporujem cieľ komisie získať vlastné zdroje, ale zároveň vieme, že zdaňovanie je v rukách národných rukách členských štátov. Preto je tam výzva teda nenavýšovať e, celé daňové bremeno na e, občanoch a e, podnik, podnikoch. Ako zabezpečíte potom, že budeme mať v rukách vlastné zdroje a zároveň nebudeme zvyšovať úroveň zdaňovania? Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Pokiaľ nie, poprosila, respektíve ja by som rada položila otázku, ktorá sa týka toho, čo už povedala Maria Grappini, teda ide o tú koreláciu medzi chýbajúcim IT systémom a e, bezpečnosťou pre našich občanov. Je veľmi dôležité, aby sme dokázali zaručiť e, bezpečnosť našim občanom. No a po druhé k tomu Brexitu. Um, už o tom Dan hovoril. Samozrejme, my dúfame, že bude Eh, existovať nejaká colná únia v nejakej forme so Spojeným kráľovstvom, ale ak by tomu tak nebolo, myslíte si, že mm, Európska e, colná únia bude schopná e, spracovať ten veľký prítok jednotlivých transakcií a obchodov, ktoré budú prichádzať zo Spojeného kráľovstva, takže vás poprosím, nech sa páči, pán komisár. Ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky otázky. Budem sa zodpo- snažiť odpovedať čo na najviac týchto otázok. Ako uh, komisia plánuje implementovať eh, IT systém a čo ak dôjde k omeškaniu, nejakému sklzu. My sme si vedomi toho, že musíme implementovať tie systémy do roku 2020, viacerí ste o tom hovorili, a že e, tento plán nám pôsobí istý, spôsobuje istý tlak na nás, na členské štáty a aj na, pôsobí to aj tlak na podnikateľov, ktorí nás e, o tom informovali. Preto komisia veľmi starostlivo spoločne s členskými štátmi analizuje realizovateľnosť existujúcich plánov zavedenia IT systémov, Analizujeme aj dôsledky omeškania, aj keď väčšina tých systémov bude už do roku 2020 zavedených a spustených. Mm, tam to je tá časová lehota. Parlament samozrejme budeme informovať eh, o výsledkoch tejto analýzy, ako nálej ich budeme mať v rukách. Ďalšou otázkou eh, bola otázka ohľadne nejakého progresu, aby sme to popísali a pýtali ste sa na to, kedy sa spustí, vybuduje tá architektúra. Eh, v čom sa začalo to už v minulom storočí, ako ste povedali. Áno, teda ten skoz je značný. Je to zlý príklad pre nás a eh, tá práca začala v roku 1998, začal sa vyvíjať nový počítačový systém CTS, ten bol prijatý v roku 2003. Odvtedy Eh, už bolo vyvinutých viacero systémov a fungujú pomerne dobre. Došlo samozrejme následne eh, k aktualizáciám projektov UCC a boli tu ambiciozne nové projekty, ako napríklad eh, colné rozhodnutia, ehm, centralizované zúčtovanie a podobne. Termín 2020, kedy by sa mali skompletizovať e, IT systémy, ten bol, tento termín bol vždy ambiciozný a my sme to vedeli a vzhľadom na veľké zmeny v UCC a enormnosť tejto úlohy. Mm, viete, že e, je tam veľa, stojí pre, nás, pre nami veľa vízie v spojitosti s rôznymi systémami a mm, E, je tu aj otázka harmonizácie údajov, to je kľúčový bod e, z pohľadu e, zjednodušenia. A, pra, a práve tento problém, táto vec nám pôsobí problémy aj z pohľadu e, aktualizácie, potom automatizácia e, colného prostredia. Tam prebehlo už veľa práce a e, v mnohých prípadoch ešte prebieha aktualizácia na súčasné systémy alebo sa kompletizujú e, nejaké chybajúce aplikácie v celku. Áno, čaká nás určite ešte práca, ale došlo aj e, k pokroku. My si to analizujeme a určite vám, vás budeme informovať. Aké sú plány komisie na boj proti daňovým podvodom počas, v rámci colných postupov? Áno, my vieme o e, týchto, e, o tzv. postupe 42. Mm, dostali sme informácie o obrovských daňových podvodoch zo strany e, trestných skupín, ktoré importujú produkty do EÚ E, nenahlasujú to, čiže mm, opakujem, komisia už niekoľko rokov zdôrazňuje, že členské štáty musia posilniť colné kontroly pri dovoze a musia si overiť, e, kto e, má prínos takýchto mm, postupov E, podvod z DPH by bolo možné zistiť takto rýchlejšie a e, zabraniť dôsledkom, čiže, čiže colné a daňové správy musia, spraco, musia pracovať ruka v ruke, vymieňať si informácie, ale samozrejme netreba zabúdať na to, že e, netreba sťažovať život ani našim spoločnosťam, takže treba to zjednodušiť aj im. E, vy ste sa pýtali na e-commerce ďalej. E, e-commerce e, zohráva obrovskú úlohu. E, je to taký hnací motor celého vývoja, preto komisia sa domnieva, že obchodovanie takýmto spôsobom treba naozaj uľahčiť. No a zároveň je tu ďalšia situácia, situácie s E, falšovanie tovaru, teroristické útoky a tak ďalej. Čiže musíme myslieť na to, na ochranu príjmov, na bezpečnosť, zabezpečenie bezpečnosti, e, duševné, právoduševného vlastníctva a rovnaké podmienky medzi obchodníkmi v EÚ a mimo EÚ. Preto komisia pracuje s členskými štátmi na, e, plat, v rámci platformie medzinárodných organizácií. Chceme sa dopracovať k riešeniam, ktoré umožnia ten správny dom dohľad nad elektronickým obchodovaním. Nechceme, nechceme nenáležite nejakým spôsobom brániť e, takémuto obchodovaniu. Hľadáme rovnováhu. Nedávny návrh DPH bude spoločne s plným, naplne, s plným e, implementovaním UCC mm, teraz toto by spoločne malo zabezpečiť dlhodobé riešenie a vyrieši tie veci, ktoré e, boli, si boli v rozpore. No ako komisia e, reaguje na vyšetrovanie OLAFu, pokiaľ ide o dovoz, um, aj o, pokiaľ ide o dovozy a tak ďalej. Um, nedávne vyšetrovanie OLAF, pokiaľ ide o celné postupy v spojitosti s, so Spojeným kráľovstvom, naznačili, že tam podvody pokračujú bez toho, že by sa um, Eh, ak, ak sa to potvrdí, tak eh, mm, ja roz... Eh, ak sa to potvrdí, tak je ľahko porozumieť tomu, že jednoducho tieto tovary idú do nejakej tieňovej ekonomiky. Teda my, my chceme pripomenúť, že boj proti podvodom je prioritou pre túto komisiu a ja odprezentujem, ako viete, ambiciózny návrh na jeseň a samozrejme ten by mal nahradiť náš zastaralý e, režim DPH. E, samozrejme, je tu aj otázka, čo sa stalo e, minulý týždeň, pretože to je s tým spojené fakt, že komisia pred niekoľkými mesiacmi pripravila návrh, ktorý bol zmysluplný, kde sme ponechali členským štátom voľnú ruku znižovať sadzbu DPH pre publikácie online a elektronické knihy. Ja by som preferoval e, možnosť čítať e, knihy e, vo fyzickej forme a rovnako aj noviny. Avšak stále sú to rovnaké knihy, tak e, mali by byť implementovaná rovnaká sadzba DPH na to, bez ohľadu, či je to elektronické alebo nie. Tento návrh bol takým, ktorým e, sa zdal rozumným a priateľným, avšak potom nový minister Českej republiky povedal nie A to, e, čo povedal, nebolo previazané so samotnou témou. Jednalo sa e, skôr e, o výnimku, ktorá sa mala týkať cezhraničnej, cez, cezhraničnej DPH sadzbe. Veľmi jednoducho povedané, toto nie je samozrejme dobrý spôsob, ako sa vyrovnávať s zahraničnou sadzbou DPH, aby sme mohli bojovať e, proti podvodom na jej jednotnom trhu. E, potom sme e, videli pomerne tvrdú odpoveď zo strany holandského ministra, pretože pretože predovšetkým hovoríme o slobode informácií a mali sme naozaj širokú podporu a nie je e, správne, aby jeden jediný človek blokoval takýto e, jeden návrh. A e, komisár absolútne nemá záujem o stiahnutie tohto návrhu. Budeme s ním prichádzať znovu a znovu podľa toho, ako to bude potrebné. Keď som prichádzal sem, dostal som telefonát od vydavateľov regionálnych novín v členských štátoch a e, ich prežitie naozaj závisí od e, tohto návrhu. E, ale táto stratégia, že zablokujete jeden dokument kvôli tomu, že máte problém s iným dokumentom, nie je niečo, čo by som chcel zažívať vo svojej funkcii alebo ani v predchádzajúcej funkcii, keď som pracoval v, Európskej, eh, v Európskom parlamente, či francúzskej vláde. A nenecháme to len tak premlčať. A teraz sa vrátim k predchádzajúcim dvom otázkam, k predchádzajúcim bodom. Ako komisia zabezpečí lepšiu interoperabilitu eh, informačných eh, systémov. My samozrejme spolupracujeme s členským štátom, aby sme urýchlili eh, proces automatického predslievania colných konaní a by boli čo najpríbuznejšie a vytvorili sme spoločný dátový systém, ktorý je v súlade s Medzinárodnou colnou organizáciou a má zabezpečovať, že takéto colné postupy sú zosúladené s medzinárodnými postupmi a medzinárodnými pravidlami a dobrými zaužívanými zaužívanými e, postupmi. Máme obchodný portál k dispozícii a ďalším nástrojom bude e, európsky portál, tzv. spoločné okno, ktoré umožňuje harmonizovať e, colné konanie a všetky informácie, e, ktoré si vyžaduje tak colná, ako aj necolná legislatíva pri deklarovaní tovaru a služieb. Hm, e, samozrejme, možno z neho financovať a aj Ehm, nové eh, IT vybavenie eh, colných úradov a prinesieme aj novú generáciu eh, softverových riešení. No a to ma privádza k otázke, ktorá bola položená o vlastných nákladov. Čo sa týka vlastných zdrojov, a tieto boli uvedené už v predchádzajúcej správe ktorá bola predložená pánom Montim v rámci fungovania e, študijnej skupine, kde e, bola zastúpená tak e, komisia, ako aj parlament v osobe pána Ferhoštata. Toto je verejná správa, ktorá takisto uvádza zoznam všetkoho, čo je možné dosiahnuť v tejto oblasti. A je môjim pocitom, že táto záležitosť musí byť integrovaná do našeho viacročného premýšľania alebo rozmýšľania, aby sme mohli mať k dispozícii vlastné zdroje, ktoré nepochádzajú výlučne e, z členských štátov, ale musíme si konsolidovať predstavu, odkiaľ chceme, aby tieto vlastné zdroje e, pochádzali. A môj osobný pocit si myslím, že DPH je na to veľmi dobrý nástroj ale samozrejme budeme mať ešte príležitosť e, o tejto záležitosti e, pohovoriť. Mnoho e, rokov sme už autorizovali štatút ekonomického operátora, ku ktorým sme ešte pridávali rozličné zjednodušujúce postupy. Samozrejme, tam je kritérium, že takýto operátor musí splniť určité kritériá a má možnosť e, dostať výnimku CNS e a EXSS. A samozrejme, to znamená, že sa musí ale v každopádne e, doručiť analýza rizika pred vstupom daného tovaru na spoločný trh. Avšak chceme tento postup zjednodušiť, aby bol súčasťou colného konania. A to takým spôsobom, aby to umožňovalo systematickejšiu e, kontrolu. Aká je tá pridaná hodnota, ktorú očakávame od UCC? je to v podstate modernizovaný colný kódex e, v rámci balíčka, ktorý e, zavádza modernizáciu colnej legislatívy a samozrejme vývoj príslušných eh, politík, eh, eh, urychlenie colného konania a samozrejme a aktualizovanie konceptu ekonomických, respektíve hospodárskych operátorov a samozrejme vytvorenie, vytvorenia bezpapierového prostredia a redukcia administratívnej záťaže. No a samozrejme následné kroky v európskych politikách v digitálnej agende, a samozrejme nástrojov na podporu malých a stredných e, podnikov. A to nás privedie k spoločným informačným nástrojom v rámci colnej únie. Je to samozrejme e, veľmi ambiciózny rámec. Keď hovoríme o dovoze nízkohodnotových e, tovarov, tam automatizácia týchto procesov má byť zjednodušená prostredníctvom elektronického obchodu. A to sú tie hlavné body, ktoré som zatiaľ spomenul. E, čo sa týka súčasného stave e, veci, náš návrh na e, smernicu to dobre odráža. Chceme aktualizovať právne prostredie a chcel by som v tomto prípade poďakovať aj spravodajkyni za správu a takisto aj za správa výboru Inko je nesmierne dôležitá. My vítame vaše pozmeňovacie návrhy a súhlasíme s väčšinou z nich, e, aj keď samozrejme komisia ich ešte aj naďalej prehodnocuje. Ako viete, ten pokrok v rámci tohto dokumentu je momentálne na rade a ukázal sa veľmi zložitý, e, pretože E, to považujú za oblasť e, národnej kompetencie. Na rade minulý november 9 e, členských štátov chcú pokračovať v diskusii o tomto návrhu a 12 členských štátov bolo striktne proti. Komisia je presvedčená o tom, že neexistuje žiadny dôvod na stiahnutie tohto návrhu, keďže neprebehla žiadna diskusia ohľadom znenia článok po článku. A očakávame, že aj plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu bude o tomto hovoriť. Čo sa týka e, usmernenia, my samozrejme vyzývame členské štáty, aby prijali také usmernenia e, v oblasti e, elektronického obchodu pre zúčastnené strany Samozrejme, e, aj v rámci legislatívy vytvoríme novú sadu postupov vo vzťahu k Turecku. To je samozrejme ešte momentálne práca, ktorá e, prebieha a nový turecký zástupca sa s nami e, stretne. A cieľom tohto stretnutia má je zlepšenie celnej spolupráce. No a teraz, čo sa týka Brexitu, nie je to tým, že by som nechcel hovoriť o tejto téme, ale ako ste viete, rokovania začali pred dvomi dňami a definoval sa iba rámec a sled jednotlivých krokov. Rokovania začali dobre, pretože sa účastníci dohodli na časovom rozvrhu avšak bude veľmi ťažké prijať akékoľvek závery zatiaľ z tohto stretnutia. Rokovania začnú až na nadchádzajúcich e, stretnutiach. A samozrejme, tieto stretnutia sa nebudú týkať iba colných záležitostí, e, pretože e, budú tu aj iné citlivé témy. Ale samozrejme, predovšetkým sa snažíme chrániť záujem všetkých 27 členských štátov, bolo povedané, že Spojené kráľovstvo chce odísť eh, z colnej únie, ale chcú sa vyhnúť eh, tomu, aby sa ocitli v rovnakej situácii, v akej boli predtým, než vstúpili na eh, jednotný trh. Takže nemôžeme stanoviť nejakú pevnú hranicu medzi eh, republikou a eh, Severným Írskom. To je ďalší problém a musíme si jasne povedať, čo by takéto riešenia mohli byť. Eh. V konečnom dôsledku sa budeme musieť rozhodnúť spolu so Spojeným kráľovstvom, aký vzťah budeme mať, aby sme hm, si stali jeden čo najbližšie. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za zodpovedanie týchto otázok. Ehm, hm. Chcela by som sa opýtať, ktorí poslanci by sa chceli ešte prihlásiť o slovo, pokiaľ tomu tak nie. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu a všetko e, dobré, samozrejme so všetkými projektami, ktoré máte pripravené. Okay, um, I think we can move... Dobre, budeme môcť teraz pokračovať ďalším bodom, ktorým je prezentácia komisie o uh, eh, tzv. compliance package. A chcel by som dať eh, slovo eh, zásupcovi generálneho riaditeľa pani Ingrid Šliman, ktorá nám predstaví tento balíček zhody. Ďakujem veľmi pekne za to, že mám možnosť eh, predstaviť balíček zhody, eh, ktorý bol prijatý komisiou 2. mája 2017. Sú tu tri eh, prvky, kde je niekoľko rozdielov a Chcela by som veľmi v krátkosti prepraviť všetky tri aspekty tohto balíčku. Začneme tým zložitejším, ktorým je SMIP a ktorý bol predmetom e, diskusie predovšetkým zo strany členských štátov a spoločností, e, pretože sa e, okolo neho vyskytlo mnohý veľa nepochopenia. SMIT je E, nástroj na získavanie kvalitných informácií priamo z účastníkov trhu. A prečo to robíme? E, pretože častokrát spoločnosti sú veľmi e, frustrované z toho, že sa komisia nedokáže dostatočne rýchlo vysporiadať s prekážkami na spoločnom trhu či ten trh nesprávne funguje, či sa porušujú pravidlá spoločného trhu. A to predovšetkým v cezhraničnom kontexte E, častokrát e, členské štáty nemajú dostatočné právomoci, aby to vyriešili samé, čo je dodatočný problém, problémové. Čiže SMIT ale samozrejme toto nie je nejaká e, povinnosť nového výkazníctva, nového reportingu, je to skôr nástroj na získavanie okamžitých ad hoc informácií. Napríklad e, Európska asociácia spotrebiteľov e, vníma veľkú pridanú hodnotu e, takéhoto kroku, ktorá prináša oveľa lepšie fungovanie jednotného trhu. Avšak sú tu aj určité výhrady, e, výhrady ako napríklad dodatočná administratívna záťaž. Boli sme v tomto veľmi opatrní, prečo sme zodpovední nad generálnom riaditeľstve pre rast za zdravie spoločnosti a nie je to ži- príliš veľká dodatočná administratívna záťaž, bude využívaná iba v niektorých prípadoch, avšak má to veľkú pridanú spoločenskú aj hospodárskú e, hodnotu pretože kontaktovanie sa so spoločnosťami je veľmi dôležité, pretože tie sú jediným zdrojom týchto informácií a tieto informácie nemôžeme získať iným spôsobom. E, e, samozrejme, e, potrebujeme formálne rozhodnutie komisie, aby sme tento nástroj mohli použiť a čo je takisto veľmi dôležité, komisia bude žiadať e, e, iba o tie informácie, ktoré sú spoločnostiam dostupné. E, to znamená, že nebudú spoločnosti musieť siahať po mimoriadne drahých konzultačných spoločnostiach, aby vôbec získali tú informáciu, ktorú od nich požadujeme. Samozrejme, toto komisii dáva aj nové právomoci. SMIT je informačný nástroj, ktorý sa má použiť v kontexte súčasných existujúcich e, e, nástrojov na vymáhanie práva e, a sankčných postupov. Takže SMIT bude nástroj, ktorý nám dodáva informácie a nebude to nástroj, kvôli ktorému pôjdeme do konania o porušovaní pravidiel. Samozrejme vidíme tu ale aj štruktúrálny problém, pretože tieto informácie by mohli prispieť e, k širšiemu e, kontextu. Ale samozrejme, toto nie je tým hlavným cieľom. Tým cieľom je predovšetkým e, prispieť k vymoženiu týchto práv a informácií, podobne ako to máme v konkurznom a v konkurenčnom prostredí, ale takisto aj voči členským štátom, ktorí neponúkajú tieto informácie a musíme sa pozrieť na to, ako tieto veci e, fungujú. Avšak e, chce mi to oddeliť od e, pravidel konkurenčného prostredia a zčleniť ich do pravidel o fungovaní jednotného trhu. Samozrejme, v tomto prípade komisia prijala partnerský prístup. E, toto je jeden z týchto prvkov. E, SMIT je e, postup, kde komisia a jednotlivé členské štáty majú postupovať v partnerstve. Akékoľvek rozhodnutie komisie použiť nástroj SMIT bude notifikované členským štátom a samozrejme vytvára sa aj mechanizmus na vzdelanie informácií, ktoré sa týkajú zozbieraných odpovedí, ak tieto informácie sú sprevádzané sankciami za porušenie pravidel. Budeme kontaktovať konkrétny členský štát, okrem tých prvkov, kde boli tieto informácie označené za veľmi citlivé informácie. Je veľmi dôležité, aby sa spoločnosti nebáli poskytovať aj také informácie, ktoré môžu vnímať ako citlivé, pretože ako komisia sme zvyknutí e, nakladať citlivými informáciami. No a posledná otázka v kontexte SMITu e, je tá, prečo prichádzame s pokutami a sankciami. Videli sme, a to je zároveň aj tá lekcia, čo sme sa naučili e, pri ochrane konkurenčného prostredia. Smith využíva takýto systém sankcií, aby sme podporili ľudí v ich úsilí odpovedať. Samozrejme, to e, sa netýka samotného vyhotovenia týchto informácií. Takže ak vám príde e, žiadosť o informácie, to ešte neznamená, že ste urobili niečo zle. E, je to samozrejme dobrovoľná účasť. Takže pokiaľ chceme vydávať sankcie, musíme vydať eh, tri komisné rozhodnutia, aby sme uznámili použitie eh, SMITu a samozrejme eh, potom formálne rozhodnutie, takže získanie rozhodnutia komisie v rámci toľkých komisárov. Naozaj musíte mať dobrý dôvod, aby ste sa mohli uchyliť niečomu podobnému. A podobne ako pri konkurencii. To bude veľmi veľa pri prípadov a samozrejme tento nástroj doplní ten, ten súbor nástrojov, ktoré už máme na vnútornom trhu. Videli sme, že to funguje na poli hospodárskej súťaže a to je niečo, čo by sme radi transponovali aj do oblasti vnútorného trhu. Toľko, pokiaľ ide o SMIT. Single Digital Gateway, brána, jednotná digitálna, e, druhá, druhý element v rámci toho balíka súladu Compliance Package Pôvod má tento návrh eh, evidentne u vás. Eh, boli to podnikateľské organizácie, bol to samotný Európsky parlament, bolo to viacero členských štátov, konkrétne 17, ktoré vyzvali na niečo takéto platforma Refit, verejná konzultácia o európskom občianstve. Všetky tieto veci obsahovali výzvu po niečom, čo by umožnilo občanom, spoločnostiam využívať eh, výhody vnútorného trhu ešte lepším spôsobom. Hovorilo sa tam o nedostatku e, pokrytia informáciami, pokiaľ ide o národné pravidlá. Ak e, fungujete cezhranične, musíte vedieť, aké pravidlá máte plniť v tom hostujúcom členskom štáte, v hostiteľskom e, služby asistentské alebo mm, pomoci. To treba riešiť v rámci Single Digital Gateway. Otázka, kde nájsť tie informácie, pretože veľmi často je kvôli tomu hustému lesu, teda kvôli tým strom nevidíte na celý ten les, E, otázka je potom, aké postupy máte uplatňovať e, v rámci tých asistentských služieb a otázka použitia cezhraničnom, cezhraničnom rozmere. A takisto si zadefinovať, aké sú tie skutočné prekážky vnútorného trhu. Účelom Single Digital Gateway je poskytnúť občanom ako aj podnikateľom jednoduchý nediskriminačný prístup online k pravidlám EÚ, ako aj národným, pokiaľ ide o národné postupy súladu s týmito pravidlami a EÚ a národné asistenčné služby na to, aby mohli skutočne si uplatňovať a vykonávať práva spájane s vnútorným trhom. Hodnota tej brány, tej gateway e, v porovnaní s záväznými a nezáväznými právnymi aktmi bude to skutočne zacielené na užívateľov, e, budeme nabadať k neduplicite a k zaplňaniu medzier v rámci priestoru online, čiže skutočne v súlade s elektronickou administratívou alebo s verejnou správou, aby sme to posilnili, ale aby sme to urobili aj v kontexte tom obchodnom. E, chceme zvýšiť kvalitu informácií, takisto dostupnosť informácií, väčšinu tých postupov vo vzťahu k užívateľom chceme dať online, to je veľmi dôležité a takisto za, zabezpečiť aj prístupnosť alebo dostupnosť plnohodnotnú, cezhraničnú. Technicky je to landing page, kde je vyhľadávací vyhľadávač a prevezuje to e, národné a európske webové stránky. Bude to ďalej podporované aj spoločným mechanizmom užívateľského feedbacku na to, aby bolo možné monitorovať kvalitu služieb a celkovej situácie na vnútornom trhu. Čiže bude tam taký loop pre spätnú väzbu, kde budeme možno identifikovať, aké sú tie nedostatky na vnútornom trhu. Pokiaľ je o právne hľadisko, týmto návrhom sa snažíme zaviazať členské štáty, aby poskytovali informácie o vnútroštátnych pravidlách v celej škále tém. Je to relevantné pre mobilných občanov, pre všetkých, ktorí chcú fungovať cezhranične. Konkrétne ide o 13 kľúčových postupov konaní, ktoré budú plne online tak aby ste mohli fungovať plnohodnotne v priestore online a aby ste mohli e, tieto veci realizovať a takisto povinnosť zabezpečiť všetky online, že všetky online postupy dá nediskriminačný prístup všetkým online používateľom implementácie, implementácia prístupu, princípu len raz e, pre všetkých cezhraničných užívateľov, to je veľmi dôležité, čiže občania a podnikatelia nebudú musieť e, predkladať viackrát tie isté informácie, čiže znižíme papierovačky. Takisto tu bude kvalitatívne kritérium, pokiaľ ide o asistentské služby, pre informácie, ďalšie veci a všetky tie postupy e, by mali byť k dispozícii nielen e, v jazyku členskej krajiny, ale aj v jazyku krajinu pôvodu. Toľko k Single Digital Gateway. Naozaj sa snažíme nabadať k využívaniu vnútorného trhu lepším spôsobom. Posledný z prvkov balíčka súladu je Solvit. Myslím, že všetci poznáte Solvit. E, mali sme to potešenie prezentovať imku Solvit e, pred rokom, 30. júna 2016. Tento rok Solvit oslavil 15 rokov svojej existencie. Viac ako 17 tisíc prípadov sme prostredníctvom ho riešili a viac ako 15 tisíc prípadov bol aj vyriešených. Takže veľmi pôsobivé výsledky a my budujeme na tomto úspechu a chceme, aby ešte viacej sa rozširoval. ale chceme, aby si to osvojilo viacej ľudí, podnikateľských subjektov, pretože občania ho už v veľkej miere používajú, ale chceme, aby ho používali viacej podniky. Akčný plán pre posilnenie solvitu. Prečo v tejto chvíli je tu jasný politický kontext? keď sme zverejnili stratégiu jednotného trhu v oktobri 2015, tak už vtedy sme oznámili, že by sme chceli e, posilniť e, teda Solvit na to, aby sme zabezpečili lepší súlad s pravidlami vnútorného trhu. A tak tento výbor, ako aj e, samotný Európsky parlament, ako aj mnohí, mnohí ďalší zainteresovaní sa pridali k tejto výzve posilniť Solvit a následne po všetkých týchto výzvach komisia prijala v rámci tohto balíčka akčný plán, ktorý má tri piliere, zlepšenie kvality solvitu, takže zabezpečenie, že skutočne poskytneme prvotriedne kvalitné informácie e, a službu pre občanov, pre spoločnosti, ktoré nás oslovia, zvýšiť používateľnosť, čiže ten rollout na oveľa širšie skupiny, oveľa väčšom rozsahu, teda aj na podnikateľskú sféru a takisto zlepšiť tú, tú, tú stránku vymáhania. Toto je veľmi dôležité tá posledná vec, pretože sme mali, eh, aj, budeme mať oznámenie o presadzovaní, o vymáhaní, kde sa komisia bude eh, sústrediť v rámci pravidla Big on Big, Small on Small. Čiže budeme sa sústrediť na tie veľké veci. A Solvid je evidentne nástrojom, ktorý môže zabezpečiť to, že pravidla vnútorného trhu budú dodržiavané v praxi. Všetky tieto kroky idú ruka v ruke a úspech akčného plánu sa bude do veľkej miery odvíjať od efektívnej implementácie každého z týchto nástrojov. Samozrejme, celkovým predpokladom úspechu je, že to bude dostatočne personálne zabezpečené, že e, tam bude dobre úradne zabezpečené, že členské štáty sa zapoja a najslabšie ohnívko rozhoduje o tom úspechu. A my sa teda musíme ubezpečiť, že táto sieť e, bude ešte lepšie nastavená a bude mať ešte väčší úspech ako doposiaľ. Toľko z mojej strany. Naozaj dúfam, že získam podporu aj tohto výboru vo vzťahu k tomuto akčnému plánu a k tomu, aby sa aj táto časť balíčka v súladu stala úspešnou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Šviman za vysvetlenia. Teraz by som rada odovzdala slovo dvom spravodajcom Pani Iva Milel ako prvá. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať komisii. Ospravedlňujem sa, že som otočená chrbtom, ale ináč by nebolo možné ma počuť. Ďakujem ešte raz za túto prezentáciu. Myslím, že je to silný a jednotne fungujúci e, vnútorný trh a ten má byť na prospech tak spotrebiteľov, ako aj podnikateľov. Dva to je z najvýraznejších obáv e, vo vzťahu k niektorým zainteresovaným stranám a osobitne vo vzťahu k niektorým spoločnostiam, na ktoré som narazila, ktoré som preskúmavala aj v rámci verejnej konzultácie ohľadom SMIT. Týka sa to niekoľkých otázok potom, ktoré by som rada dnes predložila. Bohužiaľ budem musieť odísť e, za menej ako 10 minút. Každopádne budem tu mať tým a potom neskôr si preskúmame tú vašu odpoveď. Ja sa ospravedlňujem za takýto postup, ale mám tu kolíziu. Mám ďalší meeting dnes po obede. Moje otázky idú nasledovným smerom. Poprvé, bolo by to príliš nákladné, keby spoločnosti mali získavať informácie, ktoré sú od nich požadované prostredníctvom SMIT nástroja. A tu moje obavy idú hlavne tým smerom, alebo sa týkajú hlavne malých a stredných podnikov a takisto otázka, ako by ten návrh zabezpečil, že informácie, ktoré poskytujú spoločnosti, nebudú obratené proti ním, nebudú použité proti ním. Viem, že ste ubezpečili, že komisia vie, ako narábať s takýmito informáciami, ako zabezpečiť ich dôvernosť, ale skôr ma zaujíma to, ako verejné orgány v rámci členských štátov sa ubezpečia, že tieto informácie, ktoré sú zozvierované, nebudú nejakým spôsobom zneužívané konkurentami alebo že nebudú nejakým spôsobom úniky takýchto informácií. A nakoniec, aké opatrenia prijala komisia na to, aby riešila doposiaľ takéto obavy? Ja sa domnívam, že sa musíme uistiť, že európske subjekty budú ochotné nás podporiť pri odstraňovaní takýchto bariér a prekážok vnútorného trhu preto je z môjho pohľadu nevyhnutné, aby bol tento návrh e, veľmi presvedčivý pre túto časť zainteresovaných strán, tak aby sa pridali na našu stranu bez toho, aby sme sa museli utiekať niektorým zvláštnym možnostiam, ako je napríklad e, uvalenie pokut, sankcií za poskytnutie neúplných informácií. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, Eva. A ďalší, spra- ďalšia spravodajkyňa, e, tá spravodajkyňa tu nie je, ale pán Konsári, ak som správne pochopil, vystúpi. Pani Konsári, ja Konsári, vystúpi. V mene Marlen Mici by som sa chcel najskôr ospravedlniť za neprítomnosť z dôvodu zmien programu schôdze IMCO. nebola schopná si to poprehadzovať a preto ma požiadala, aby som to prečítala v jej mene. E, je pripomienky v súvislosti s návrhom komisie, e, pokiaľ ide o nariadenie o zriadení jednotnej digitálnej brány Single Digital Gateway sú ešte stále veľmi predbežnej rovine a potrebuje viac času na to, aby sa pozrel na tie, na tie jednotlivé časti nariadenia podrobnejšie pokiaľ ide ale o eventuálne zriadenie jednotného digitálneho vstupného bodu, tak aby sme poskytli vyššiu kvalitu tým online administratívnym postupom a asistenčné služby, ktoré občanov a pre spoločnosti e, žijeme v digitálnom svete, kde internet a technológie, digitálne technológie menia spôsob, ako žijeme, ako pracujeme a ako podnikáme, ako realizujeme obchod a ako cestujeme je tým pádom len logické pre pani spolupravodajkyňu, že aj vlády pôjdu smerom digitálneho sveta. Poskytnutie niektorých digitálnych administratívnych postupov, informácií a možností nápravy pre občanov v online formáte. Tento nástroj, ktorý navrhuje komisia, predstavuje kľúčový bod z pohľadu akčného plánu elektronickej verejnej správy, ktorým sa reaguje na potreby ľudí v digitálnom svete, pričom sú členské štáty nabádané a stimulované k tomu, aby schvalovali stratégie elektronickej verejnej správy, ktoré sú v súlade s moderným digitálnym verejným, verejnými službami. Ďalšia vec, veľmi často ľudia alebo v samotnej spoločnosti si buď neuvedomujú pravidlá, ktoré platia v iných krajinách, alebo majú ťažkosti pri nachádzaní a pochopení informácií a postupov, ktoré sú potrebné či už pre podnikateľov, pre cestovanie alebo pre pracovné účely. Je tak veľa rozdielných portálov, ako napríklad e, Product Contact Points, Points of Single Contact, Professional Qualifications Assistance Centers. Namiesto toho, aby ľuďom pomáhali, veľmi často vedú ich zmetku, ich len teda metu, pretože nevedia, kde nájsť tie správne informácie. Príliš veľa informácií na mnohých rozličných miestach, ktorých je príliš veľa, to vytvára viac prekážok ako riešení. My ako europoslanci napríklad dostávame tak veľa žiadostí o informácie od našich okrskov alebo našich voličov, je jasné, že ľudia majú potom problém a ťažkosti s pristupovaním k relevantným informáciám na jednom konkrétnom mieste. A, keby, a keď aj existuje takéto jedno miesto, keby existovalo, tak by to skutočne bolo na prospech občanov. Preto Marlene je rada, že komisia sa snaží zefektívniť tieto jednotlivé rozdielne portály. Body vstupu, informácie, webové stránky v rámci Single Digital Gateway, takéto brány, aby poskytli občanom, malým stredným podnikom a startupom jeden nástroj, ktorý je užívateľský, priateľský, priateľný, tak aby vedeli nájsť jednoduchým spôsobom informácie, a aby vedeli e, prijímať e, informované rozhodnutia. Takýto mechanizmus nielen ušetrí čas ľuďom, ale takisto aj náklady. Každopádne Marlen by rada zdôraznila niektoré okruhy, ktoré by rada ďalej e, skúmala vo svojej práci. Poprvé, tento nástroj by mal byť jednoduchým nástrojom poskytovania na poskytovanie presných a jasných informácií o všetkých nevyhnutných postupoch a formálnych náležitostiach pre fungovanie či už na vnútroštátnej báze alebo v iných e, krajinách EÚ. A nemalo by to žiadnym spôsobom e, byť vnímané ako nástroj, ktorý má nahradiť existujúce postupy, respektíve pravidlá na národnej úrovni, alebo ktorý by mal znížiť mieru ochrany na úrovni členských štátov a takisto by rada vedela, ako komisia rozhodla o zozname 13 kľúčových administratívnych postupoch. Sú to postupy, ktoré sú už k dispozícii na úrovni členských štátov, ak nie, čo bude potrebné na úrovni národnej, tak aby boli tieto postupy zabezpečené. A komisia navrhla, že tá zásada once only len raz bude platiť tak aby boli údaje predkladané iba raz a potom budú dané k dispozícii na opakované použitie v cezhraničných postupoch na žiadosť užívateľa. Marlen by rada vedela viac o princípu hred. To znamená, že v prípade, e, že tie dokumenty sú predkladané v nejakej krajine, tak môžu byť potom opakovane použité ako reautorizované dokumenty v inej krajine bez e, nejakých požiadaviek na kontrolu validity, platnosti. Kto bude monitorovať súlad a kto bude mať na starosti aktualizáciu takýchto dokumentov. A v neposlednom rade komisia bude riadiť nástroj, ktorý má zabezpečiť, že všetok zber údajov bude prebiehať bezpečným, a bezpečným spôsobom, pričom bude dodržiavaná zásada súkromia, ochrany súkromia a primeranosti alebo proporcionality pre európskych občanov. Marlen sa teší každopádne na spoluprácu s tieňovými spravodajcami a s komisiou. Tento návrh ďakujem. Thank you, uh, very much, uh, our... Ďakujem veľmi pekne. Je ešte niekto, kto by chcel položiť otázku? Ak nie, tak e, dávam slovo späť komisii. Thank you very much and thank you very much for the... Ďakujem pekne, ďakujem za otázky. Rada by som začala s prvou otázkou, náklady, náklady hlavne vo vzťahu k malým a stredným podnikom. Je jasné, že to nie je bez nejakých e, informácií o nákladoch, ale veľmi jasne sme to zadefinovali, ja už som to aj predtým naznačila, nakoľko vy ste zodpovední za segment malých a stredných podnikov, to vám leží na srdci. Hovorili sme o tom, že by to nemalo byť neprimeraná záťaž na spoločnosti, hlavne na malé a stredné podniky. E, teda je jasné, že takéto žiadosti o informácie musia byť veľmi zacielené, budú tu potom žiadosti, ktoré budú ad hoc a tie budú smerované len na tých účastníkov trhu, ktorú, o ktorých sa bude očakávať, že majú k dispozícii takéto informácie, nebudú rozosielané stovky listov, aby to bolo ako nejaký phishing, ako nejaké loviť informácie takýmto spôsobom. Takisto sa to bude týkať informácií, ktoré sú už dostupné v spoločnostiach, bude si to vyžadovať nejakú dodatočnú snahu alebo úsilie, nábor externých konzultantov na zber a spracovanie takýchto údajov. Nebudú to tak široko koncipované dotazníky, budú to zacielené niektorých otázok konkrétne formulovaných a to všetko už od samého počiatku obmedzí náklady tých e, firiem a podnikov, ktoré majú reagovať na takéto žiadosti o informácie. Osobitne si myslím, že predtým, než e, zašleme požiadavku, tak musíme si to odvodniť v rámci komisí. Prečo musíme k tomu pristúpiť a určite si to podrobne analizujeme, či e, je to náležitý krok a e, či to nepredstavuje záťaž pre podnik. Hovorila som o malých a stredných podnikoch, ale mikropodniky sú vyňaté. Malé a stredné podniky by vyňaté nemali byť, pretože, e, pretože na nich má často vplyv zlé fungovanie vnútorného trhu. Jedným možným príkladom by mohlo byť napríklad verejné obstarávanie, kde malý a stredný podnik alebo podnik možno nechce e, odozdať informácie, pretože majú strach, e, že budú na nejaké čierne listine potom, ale nedostanú už nikdy kontrakt, ale e, my ich, my ich žiadame o to, aby takúto informáciu postúpili, aby nám pomohli odhalovať veci, ktoré nefungujú a ktoré povedú k tomu, že e, táto vec sa potom bude riešiť v rámci konania pre porušenie s členským štátom. Takže potom e, otázka zachovania dôvernosti, to je nesmierne dôležitý aspekt. Informácie ako také nebudú zverejnené. Je jasné, že ako som povedala, je tu, e, je tu služobné tajomstvo, ehm, na to sa vzťahujú požiadavky, pochopiteľne tie všetky kritériá, takéto kritériá bude treba rešpektovať. Potom, pokiaľ ide o presadzovanie, e, tam sme využívali takéto právomoci, tam, kde to bolo e, potrebné, ale pri zachovaní dôvernosti informácií my sme Samozrejme, naša história, eh, história zaobchádzania s tými údajmi u nás je dlhá, čiže hm, Tie informácie budú pre nás, my tie informácie nikomu ďalšiemu nepostúpime, pretože je jasné, že takéto citlivé údaje nemožno ďalej šíriť. Samozrejme, riskuje sa, ak by komisia takéto niečo porušila, tak e, jednak by tým utrpela naša reputácia, jednak by, e, by sme e, museli, jednak by sa dostali do konfliktu s právom. Čiže Ehm, ja vás chcem ubezpečiť, že naozaj sme využili všetky naše skúsenosti aj v iných oblastiach, aby sme transponovali, pretavili e, tak niečo do tohto nástroja, pretože sme si plne vedomí e, potenciálnych záležitostí, ktoré by sa mohli vynoriť, ak by sme s tým nenáležite narábali, tak povediac. No a e, Single Digital Gateway som veľmi rada, keď počúvam uh, um, to, ako podporujete e, túto iniciatívu. Pani Mici potvrdila, podporila náš návrh. Je jasné, podľa mňa, že Single Digital Gateway je takým jednotným miestom, ale tých alebo to teda je miestom vstupu. Tých postupov je viac, ale potrebujete nejaké miesto, kde začnete so svojim vyhľadávaním, kde začnete, alebo kde vstúpite e, e, do, alebo pristúpite k možnostiam jednotného trhu. Tie informácie tam často sú, ľudia to nenachádzajú a Chceme im pomôcť, na druhej strane chceme uľahčiť aj cez hraničné postupy. Chceme to všetko zoperatívniť, aby, eh, aby jednoducho ľudia naozaj mohli využívať eh, výhody jednotného trhu. Samozrejme, bude to eh, ďalším zámerom, aby to bolo čo najjednoduchšie a je to v takomto celkom kontexte toho, čo, o čo sa snažíme v člen, členských štátoch E, snažíme sa podporiť aj e-government v rámci digitálneho trhu. A často, často tým, že e, tým, že sa zavedie táto digitálna gateway, tak e, ako by sme trošku situáciu potlačili a pomohli aj v členských štátoch k zdigitálneniu postupov a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to dobrá situácia pre oboch, čiže win-win. Domáce podniky nebudú zamýšľať e, sa presťahovať za hranice, ale je to dobré aj z cezhraničného, v rámci cezhraničného kontextu. Určite to pomôže k modernizácii a k tomu, ako budú veci lepšie fungovať. E, ďalej, myslím si, že e, by bolo asi nevýhodné vkladať tam viackrát vaše informácie a dokumenty. To je jeden z tých, jedna z tých zásad, o ktoré sa snažíme. Opäť môže dojsť ťažké, e, k technickým problémom, <clears throat> najmä ak už u vás nejaké iné postupy fungujú a e, ľudia nechcú od toho upustiť. Aj ak tá zmena bude k lepšiemu, tak nevždy vždy e, chcú ľudia veci meniť. Mm dali sme, teda zastávame ten princíp once only, iba raz a dúfame teda, že sa nám to podarí a mm, nie sme na to, aby sme, takto sme tu na to, aby sme slúžili občanom, podnikom a nie e, verejným e, správam. Takže hádam to zareagovalo na to, čo ste nadniesli. V každom prípade viete, že sa vždy snažíme podávať informácie, objasniť veci, ak treba. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem, pani Schwimann. E, už nemám žiadne prihlášky do diskusie. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste prišli medzi nás na výbor, za to, že ste nám vysvetlili, o čo ide v balíčku compliance. To znamená, že môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ak je tu medzi nami pán spravodajca. Uh, Možno by sme mali vyčkať. Predtým, než pán Weidenholzer, pán... teda eh, navrhla by som kolegovia, aby sme si dali prestávočku a stretneme sa 16.45. Okay, uh, I think we can um, start again um, or continue. Budeme pokračovať posledným bodom nášho rokovania. Ide o návrh stanoviska k akčnému plánu o retailových finančných službách. Pán Weidenholzer tu nie, takže pani Gepard ho vystúpiť. Ja, um, Weiden... Ďakujem veľmi pekne, pán Weidenholzer momentálne nemôže eh, momentálne prísť, ale požiadal ma, aby som ho zastúpila, čo samozrejme veľmi rada urobím. A ja ho jednoducho eh, prečítam jeho text, ktorý mi zaslal. A ide tu o návrh stanoviska výboru EKON a pre súkromné a stretné komisie. Chcel by som sa poďakovať komisie za e, návrh komisie, e, za e, návrh akčného plánu. Tento ekonomický plán odráža mnohé body, ktoré navrhol Európsky parlament vo svojom dokumente a ktorý takisto aj výbor IMCO takisto zakotvil vo svojom stanovisku. Samozrejme, ide o, e, vniesť, ide o to vniesť väčšiu transparentnosť e, pri e, platení sadzieb a poplatkov pri cezhraničnom styku a zavedenie systematicky elektronického podpisu. To sa samozrejme obmedzuje predovšetkým na sledovanie a dohľad nad trhom. Tu by sme mohli byť špecifickejší, čo sa týka Európskeho parlamentu, čo sa týka cezhraničných transakcií kde poskytovateľ služieb a domovská banka by musela byť konkrétne pomenované, aby spotrebitelia eh, mohli eh, prijať informované rozhodnutie. A samozrejme, v tri takýchto transakciách eh, by musel byť uvádzaný aktuálny výmenný kurz, aby sa vedeli stanoviť, do akej miery sú tieto cezhraničné pospo- poskytované služby naozaj výhodné. A samozrejme e, musí sa poskytovateľ takisto poskytnúť, e, postarať o bezpečnosť týchto transakcie a takisto aj e, vylúčiť prípadnú krádež identity. A takisto aj zabezpečiť aj to, že nákup prostredníctvom elektronického podpisu nemôžu byť zanedbávaní alebo diskriminovaný. Návrh e, stanoviska je z formálneho hľadiska veľmi základný a samozrejme doplníme ho aj pozmeňovacími návrhmi a samozrejme tak, aby sme mohli o ňom hlasovať po e, letnej prestávke. Teším sa na spoluprácu e, s tieňovými spravodajcami a samozrejme ostatnými členmi eh, výboru IMCO. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, um, Evelyn, in name of uh, Mr. Veľmi pekne ďakujeme, že ste nám v mene pána Weilenholzera predstavili toto stanovisko. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja tu vystúpim za Európsku ľudovú stranu. My sme si dôkladne materiál zanalizovali, materiál pána Badenholcera. Vítame to, že diskutujeme o možnej harmonizácii práva E, ktoré upravuje retailové finančné služby, ale tá pozícia je taká, že by sme určite mali najprv zanalizovať to, akým spôsobom sú tieto služby upravené v rámci národných úprav a zanalizovať si, či tieto národné úpravy pôsobia nejaké problémy a potom po prípade si zanalizovať i to, ako túto otázku, aj keď nepriamo upravuje súčasné sekundárne právo a potom prípadne diskutovať o tom, ako prijať nejakú európsku legislatívu alebo právnu úpravu. Sme pomerne zdržanliví v snahe príjmať rýchlo nejakú právnu úpravu, ktorá by do istej miery mohla poškodiť existujúce a fungujúce národné právne úpravy. To znamená, že analýza a zistenie nedostatkov má viesť k tomu, aby sme boli ochotní hovoriť o možnej právnej úprave. Viac menej Uh, si želáme, aby bola rešpektovaná kultúrna, jazyková, daňová um, úroveň jednotlivých národných trhov. A nechcem, aby takéto rozdiely boli E, nejaké, nejak direktívne odstráňované novou úpravou. Sme e, pripravení, tému vnímame pozitívne, ale naozaj musí byť zjavné, že je tu zjavná potreba v týchto oblastiach e, túto úpravu prijať a chceme, aby bol princíp subsidiarity a proporcionality zachovaný. Ja tu mám ešte niekoľko konkrétnych poznámok k textu ako takému. Pán spravodajca tu nie je, čiže nie je asi treba, aby mm, sme o tom podrobne diskutovali. Tešíme sa na ďalšiu diskusiu s tými spravodajcami, s pánom Weidenholcerom. Upozorňujem, že je tam niekoľko vecí, ktoré by sme si radi vyjasnili. Hovorím vopred, že nemáme nejaký zásadný problém, ide skôr o drobné veci, E, s formuláciami. Chceli by sme si vyjasniť pozície napríklad v bode 3, kde sa hovorí o platobných transakciách. Hovorilo sa o neutrálnej referenčnej sadzbe, ktorá má byť e, určovaná aktérom, ktorý nie je súčasťou trhu. Bolo by preto dobre sa e, porozprávať o tom, kto by mal byť takýmto aktérom. E, nechceli by sme, aby nastala nejaká administratívna regulácia zo strany štátu či EÚ. No a príde nám dobre si ešte prediskutovať aj bod 5, kde sa hovorí o možnostiach certifikácie. My sme opakovane boli proti zavádzaniu systému povinnej certifikácie. Treba si vyjasniť, ako myslí spravodajca bod 5, či to nevedie k systému povinnej certifikácie. Vítame bod 6, kde sa hovorilo o potenciáli elektronického podpisu. Na druhej strane, ak chceme podporiť e, vplyv elektronického podpisu, treba diskutovať aj o um, riziku možných krádeží identity a preto sa treba zaoberať ochranou a kyberbezpečnosťou takéhoto nástroja. Toľko správa a sme pripravení samozrejme ďalej diskutovať a myslím si, že ideme tým, ideme všeobecne tým takým spoločným smerom. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Veľmi pekne ďakujem. Pán pospíšil. Eh, čakala som ešte na preklad, než dobehne. Takže eh, ešte nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, za ALDE zo pár pripomienok, ale e, vítajte. E, je to váš prvý deň a dúfam, že nie všetky vaše dni ako predsedajúcej nebudú takéto dlhé. V prvom rade som povďačný spravodajcovi za stanovisko, Viem, že tu nie je, ale vypočuli sme si vysvetlenie k stanovisku. Kolegovia sa ale pýtajú, či je nejaký problém e, v oblasti finančných služieb. Ja ho môžem ubezpečiť, že my vieme, vidíme tu problémy. 95, 92% Eh, európskych eh, občanov nemajú žiadne takéto ehm, nepožívajú takéto služby v inej krajine, čiže jeden z 20 respondentov v rámci prieskumu si kúpili, teda otvorili si súčasný bankový účet eh, v inej európskej krajine a E, v prípade poistenia je to dokonca menej ako jeden z 20, čiže vnímame to ako nepreskúmaný trh, trh, ktorý nie je rozvinutý. A určite to vnímame ako problém, ale e, vidíme aj v čom tkvie ten prístup. Ak máte bankový účet v inej krajine, tak ste považovaní za niečo ako nejakého kriminálnika, alebo teda možno nie ako kriminálnik, ale dobre, keď poviete, že mám, mám účet v nejakej inej krajine. Áno, aké zvláštne. E, no, e, myslím, že sa nachádzame asi na tak myslím si, že prístup je zhruba takýto, že nie všetci e, podporujú vznik takéto legislatívy. My teda vnímame, že potreba e, to, že treba niečo urobiť je veľká, my to vnímame tak, vítame e, prácu komisie a zároveň to máme za pár vecí, ktoré by sme, na ktoré by sme radi poukázali. Poprvé, teritoriálne obmedzenia podporujeme, že je potrebné dospieť čo najskôr k nejakým e, záverom v rámci interinstitucionálnych rokovaní, takže ja nabadáme estonské predsedníctvo, aby e, to podporili. Potom pokiaľ ide o transparentnosť v oblasti povlatkov, to je také mysterium, pracujem v parlamente, a niekedy pošlem e, z, zo švedského na belgický účet a naopak a nikdy neviem, ak sú transakčné poplatky. Neviem. Ne, ja tú transakciu stočním aj tak, ale aj stále nemám prehľad o tom, aké sú tie poplatky. Dobre, možno si to môžem dovoliť, ale v banke sa ma spýtajú, chcete tak urobiť a akceptovať tie poplatky? Dobre, ja dám, že áno, ale ja neviem vôbec, ak, akú výšku majú takéto poplatky, čo je neuveriteľné. A ďalej by sme boli radi, aby sa to najprv e, implementovalo na národnej úrovni, potom na úrovni EÚ. Pokiaľ ide o uľahčenie, mm, Chceli by sme, aby sa to zosúladilo aj s um, so smernicou o platbách. No a potom, pokiaľ ide o digitálne inovácie, tam sme svedkami príkladov. Um, viem, že komisia vykonala isté testy cez hraničných transakcií, ale neustále je to ešte to má, je to pomerne obmedzené na národnej úrovni. Takže takúto, takúto ambíciu určite podporujem a nabadám komisiu, aby pracovala ďalej. V ďalšom kroku by sme možno mohli zriadiť európske ID, aby všetci občania um, mohli pri využívaní služieb takéto niečo použiť a mm, teším sa na ďalšiu spoluprácu spolu s kolegami a určite predložíme pozmenujúce návrhy, ktoré pôjdu zhruba v tom duchu poznámok, aké som nadniesol. Ďakujem. Myslím, že už nikto nechce vystúpiť. Evelyn, neviem, či ty zareaguješ? Áno, komisia. Nech sa páči pán Jacob za komisiu. Ďakujem. Veľmi stručne. Vidím, že existuje určitá podpora akčného plánu. Iba mi v krátkosti dovolte povedať, že k niektorým e, krokom budeme robiť e, prieskumné činnosti a e, budeme mať najatého konzultanta predovšetkým k tej téme, ako znížiť náklady cezhraničných transakcií a ako pripraviť transparentnejšiu verziu eh, menovej konverzie, aby bol jasný výmenný kurz. Samozrejme, to budú eh, body, kde uvítame vaše návrhy, eh, čo sa týka prekážok v cezhraničnom poskytovaní služieb. Tu takisto musíme situáciu e, preskúmať. E, vieme, že existuje iba veľmi malá miera cezhraničného e, poskytovania finančných služieb a to je aj spojené s veľmi odlišnými kultúrami v jednotlivých členských štátoch pri ochrane spotrebiteľa. Chceli by sme sa preto pozrieť na jednotlivé pravidlá, ktoré môžu vytvárať prekážku a chceme byť veľmi jasní aj v tom, že chceme zachovať veľmi vysokú mieru ochranu spotrebiteľa. Nechceme podminovávať a podkopávať e, súčasnú úroveň ochrany spotrebiteľa. Niekoľko ďalších e, záležitostí, ako je napríklad elektronická identita. Samozrejme, e, vítame všetky kroky, ktoré sú oznamené a pokiaľ máte e, dojem, že musíme byť e, ako prijať e, časový horizont, ktorý bude nastavený dvojročný, spojený s jednotlivými krokmi. Toto samozrejme nebude ešte plne integrované do finančného trhu. Myslíme si, že urobíme významný pokrok v nachádzajúcich rokoch. Ďakujeme veľmi e, pekne, pán Jacob. A ešte niekoľko konecných e, poznámok pani Geret z SAD. Ďakujem e, veľmi pekne pánovi Weidenholcerovi. Je naozaj veľmi ľúto, že tu nemôže byť a je mi ľúto, že to inak nejde. Myslím si, že z pohľadu našeho výboru je zachovať mieru ochrany spotrebiteľa Samozrejme, čo sa týka peňažných transakcií a finančných operácií, sa vyznáme e, veľmi e, dobre. A myslíme si, že toto je jedna e, z úloh, čo musíme požadovať a kolega z ALDE samozrejme správne poukázal na to, že v súčasnosti, ak sa realizujú finančnované transakcie, absolútne nevieme, aké sú výmenné e, kurzy. A keby sme mali všade euro, tak to nie je problém, ale nie je tomu tak. A keď e, náhodou niekto, e, povedzme, kto nemá tak veľa peňazí a chce si prenajať auto v zahraničí, a musí to i hneď e, zaplatiť, e, pretože tak by e, výhodnejšie musí vedieť, aký je ten reálny náklad. A je to moja banka, ktorá požaduje tieto poplatky, alebo je to tá partnerská banka. Takže musí vedieť, za akých podmienok nakupuje. A myslím si, že toto sú práve tie otázky, ktoré sa, s ktorými sa musíme vysporiadať. Samozrejme, e, nemáme tu našeho kolegu Weidenholzera, ale myslím si, že kolegovia si urobili e, poznámky a myslím si, že budeme mať e, samozrejme rozhovory, ktoré sa potom rozvinúť diskusie so spravodajcom a tieňovými spravodajcami a tie potom vyriešia prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že môžeme uzatvoriť e, tento bod programu a to znamená, Áno, e, ďakujem za pripomienku, Zuzana, že dátum na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 29. júna Takže by som chcela vyzvať všetkých, pokiaľ chcete predložiť pozmeňovacie návrhy, tak do tohto dátumu. Teraz by som uzatvorila naše dnešné stretnutie a chcela by som sa poďakovať e, tlmočníkom za ich dnešnú prácu. Ďakujeme veľmi pekne. A chcel by som sa poďakovať sekretariátu. A teraz budeme pokračovať e, s stretnutím koordinátorov od teraz za pol hodinu. Ďakujem veľmi pekne.